o prípadoch porušovania ľudských práv a som rada, že, sme, že ešte sme si ušetrili čas aj na tento posledný bod, pretože sme boli v sklze, je Mianmarsko, čiže Barma, najmä situácia menšiny Rohingyov. Autori tohto uznesenia teraz dostanú priestor. Nech sa páči, pán Demesmaker, ste prvý. Máte jednu minútu. Eh, Ďakujem pekne. Je to naozaj eh, zaujímavá situácia. Jedn, jedn jedna z veľkých hrdiniek eh, našej doby, držiteľka, no, držiteľka Nobelovej eh, ceny Ansan Suči vráti krajinu na správnu cestu a zrazu sú tu e, kroky naspäť, kroky proti Rogingom. Od začiatku vojenskej dikta, e, diktatúry si, sú ľudia bez e, domoviny. Sú tu ľudia, ktorí sú zneužívaní, ktorí sú týraní, nemajú prístup k zdravotníckej starostlivosti. Všetko je to eh, v hrubom porušení ľudských práv a preto je našou úlohou eh, presvedčiť miestnú vládu, že by nemala rozbiehať eh, svoj, svoju verziu apartheidu. Treba túto tému naozaj riešiť a upozorňovať príslušné orgány. Musíme e, e, situáciu e, podstatne zlepšiť. Ďakujeme. Ďalšia rečnička, pani Hautala. Ďakujem. Jedna z najnovších dobrých správ v medzinárodnej politike je tá, že Myanmar prešiel k občianskému režimu z vojenskej diktatúry, ale Európsky parlament očakával od tejto krajiny, od vlády v Mianmare, aby rešpektovali správu e, vysokého predstaviteľa OSN k menšinám, k rohingom e, v, celé, v celej Barme. Treba pozbu- konštatovať takisto, že samotná Kansan Suči začína mať e, záujem o Rohingov, takže situácia napreduje. Táto situácia brzdí rozvoj e, Myanmaru. A na záver snáď ešte jednu vec. Všetky západné krajiny a Čína takisto si želajú e, hospodárskú výmenu s Myanmarom, ale treba dbať na to, aby vláda e, dávala prednosť transparentnému využívaniu e, prírodných zdrojov a aby vláda prijala otvorenú pozíciu. Ďakujeme. Ďalší rečník je, pani, je pán Koreao. Ďakujem pekne. Budeme musieť znovu diskutovať o menšine Rohingov. Naposledy sme o tom hovorili pred rokom. Podmienky tejto menšiny sa pravdepodobne ešte zhoršili. Momentálne sa tam deje takmer genocída. A úloha Európskej únie môže byť oveľa jasnejšia, dôraznejšia v našom dialogu s Mianmarskom, a, ale aj s ostatnými okolitými krajinami, ktoré vlastne privierajú oči pred touto situáciou. Takže musíme sa zasadiť o to, aby sa situácia zlepšila, vyvinúť tlak na to, aby nová vláda v tejto situácii urobila také kroky, aby sa situácia zmenila, aby sme túto menšinu ochránili. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Kelam, máte minútu. Ďakujem pekne. Vážená pani vysoká predstaviteľka, chcem povedať, že vaša účasť na tejto diskusii o ľudských právach je veľmi vítaná, pretože je to potvrdenie toho, že my berieme ľudské práva veľmi vážne. Menšina Rohingov je veľmi špecifickým prípadom a ich osud sa nesprávne vnímal doposiaľ, celé roky boli nielen diskriminovaní, ale čelia existenčnému hrozbe a je neakceptovateľné, že celá etnická skupina nie je oficiálne v krajine uznaná, kde žije vlastne väčšina z tejto menšiny. Nie sú uznaní ako občania Mianmarska a pristupuje sa k ním ako k nechceným. Nová vláda v Mianmarsku sa rozhodla, že urobí si prioritou takýto národný zmier a preto my apelujeme na nich, aby tomuto etniku Rohingom poskytli tie isté práva ako ostatným a dostali občianstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Panceri, nech sa páči. Máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Pre mňa je tá situácia úplne jasná. Musíme sa tejto téme síce venovať, ale nemôžeme sa tváriť, že tu je iba problém Rohingov, ktorí žijú v katastrofálnych podmienkach. Je to na hranici k Bangladešu, sú tu však aj iné problémy, o ktorých by sme možno mali hovoriť. Ja som napríklad bol v utečeneckom, utečeneckom tábore v Thajsku a videl som, ako tá situácia vyzerá. Musíme jednoducho vytvárať tlak na celý mm, štátny aparát na to, aby sa takýto apartheid, takáto situácia Rohingov nevnímala ako niečo samozrejme. Musí sa zlepšiť. Ide tu o to, aby sa tento problém čo možno najskôr vyriešil, pretože Veľa týchto ľudí hľadá útočište, útočište v Thajsku. Ďakujem pekne ďalší rečník. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážená pani Mogherini. Rohingovia e, čelia veľkým represáliám diskriminácií, utekajú z Mianmarska a matky a deti zomierajú, pretože nemajú prístup do nemocníc, Deti nie sú pri narodení registrované, nemajú možnosť chodiť do školy, nemajú možnosť voľného pohybu. Toto musí prestať. Po prvýkrát za 50 rokov Mianmarsko zažíva mierový prechod moci, kde je prvá, prvý prezident nevojenského pôvodu od roku 92. Mianmarsko sa musí tejto situácie zhostiť a urobiť všetko úsilné, aby situácia spravila. Problémy sa musia riešiť rokovaním, Rohingovia musia dostať občianstvo a diskriminačné, diskriminačné prístupy musia byť ukončené. Európska únia musí pomôcť a apelovať na mianmarskú vládu, aby sa táto situácia zlepšila bilaterálne cez projekty, dohody alebo prostredníctvom ASEANu. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Veržia. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Opäť hovoríme o Rohingoch. Je to menšina, ktorá je na svete najviac prenasledovaná. Je to milión ľudí, ktorí nemajú občianstvo, sú prenasledovaní po celom svete. Rohingovia, sa takéto názov ani nemôže vysloviť. Ani Aung San Suu, a pani Aung San Suu si apelovala na to, že sa toto, tento výraz nemôže používať. Môžeme e, síce gratulovať, že situácia sa v tejto krajine zlepšila, ale situácia je krehká. Represálie stále pokračujú. Táto výzva je veľká. Celá súdna architektúra, ktorá vychádza z etnického princípu, musí byť revidované. A treba upraviť všetky zákony, ktoré sa týkajú ochrany na racovom pôvode. Znovu tu došlo k výpuknutiu násilnosti, pretože to podporuje radikálny buddhizmus. Zničili sa za jeden týždeň dve mešity na severe a v strede krajiny. Dúfajme, že symbolická konferencia, ak má byť inkluzívna, prispieje k tomu, aby sa nastolil mier v rámci tejto situácii, ktorá sa týka hlavne Rohingov. Ďakujem pekne. A teraz by som chcela povedať, aby ste dodržiavali čas a hovorte pomaly, pretože inak sa to zle tlmočí. Teraz zostane slovo pán Svoboda. Za politické skupiny máte minútu. Vážená pani predsednička, vážená pani vysoká predstaviteľka, v Janmarsku funguje vláda, kde na čele je nositeľka Sacharovovej ceny. My ako keby sme v hlavách mali zaškrtnuté, že už to je vybavené ale bohužiaľ situácia Rohingov sa nezmenila, práve sa zhoršuje a vieme, že sa im odmieta štátne občianstvo, že sa odmieta, že sa zo strany buddhistov na nich pácha genocída, tým, ktorí prežijú, hrozia smrť a tí, čo majú rodinu, nemôžu mať viac ako dve deti, aby sa toto etnikum nerozrastalo. 100 tisíce ľudí z tohto etnika muselo ujsť z Mianmarska. Európska politika musí jasne dať najavo, že takto sa s etnickou skupinou zachádzať nemôže. Takúto situáciu nemôžeme podporovať, nemôžeme podporovať, aby sa takýmto spôsobom obchodovalo s ľuďmi. Ďakujem pekne, kolega, kolegyňo. Teraz zostane slovo pani Gomeš, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, pokiaľ ide o našu diskusiu, treba povedať, že nová vláda, ktorá vzýšla v Mianmarsku z demokratických volieb, kde ja som bola pozorovateľskej delegácii za tento parlament a tomu sa teším, táto vláda sa teda teší dávať prioritu demokracii v krajine a snaží sa zastaviť diskrimináciu Rohingov a ďalších menšín, ale to je samozrejme dobré, Predsa len by sme mali si uvedomiť, že je veľmi dôležité, aby tu bola trestná zodpovednosť pre všetkých buddhistických, nacionalistických lídrov, ktorí šíria xenofóbiu. Aung San Suu Kyi má špecifickú zodpovednosť ako členka tejto vlády, ako vlastne taký symbol demokracie a ľudských práv, a to nielen vo svojej krajine, ale na celom svete. Mala by sa verejne vysloviť v tom duchu, že treba Rohingov chrániť a mala by zjednodušiť prístup ostatným organizáciám do rakanského štátu. A my ako EÚ musíme tvoriť nátlak nielen na Mianmarsko, ale aj na ostatné krajiny, kde sú problémy s Rohingami a musí sa dodržiavať zásada nedodržiavania. Ďakujem pekne, teraz slovo pán Marias. Ďakujem, ja podporujem spoločné uznesenie a spolu s ostatnými kolegami. Porušovanie ľudských práv v Mianmarsku je bežnou situáciou, deje sa to silou a persekúciou a celé to je namierené proti menšine Rohingov. Ničí sa ich majetok a ich kultové miesta, obmedzuje sa ich sloboda pohybu toto všetko sa stáva každodennou realitou v Mianmarsku. Je tu veľmi veľa ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou, sú v táboroch alebo v iných krajinách a majú nedostatočný prístup k humanitárnej pomoci, ak nejaká vôbec existuje. Hľadajú bezpečnosť na celom svete. Preto je dôležité, aby mianmarské úrady umožnili prístup humanitárnej pomoci humanitárnym pracovníkom do celej časti krajiny. Musíme v našom boji pokračovať v prospech práv tohto etnika. Ďakujem, ďalší rečník. Vážená pani predsednička, vážená pani Mogherini, tragédia Rohingov v Mianmarsku je obrovská. Preto je potrebné, aby sme všetci urobili niečo proti tejto situácii, pretože táto menšina je prenasledovaná mianmarskými úradmi, ktorých neuznávajú ako štátnych príslušníkov. Nutia ich odchádzať z krajiny a to v strašných podmienkach. Či deti, či ženy, či muži sa častokrát dostanú do pasti obchodníkov s ľuďmi a títo ich nechávajú na opustených miestach bez potravín alebo ich jednoducho zavraždia. A to v dobe, keď, za, keď vidíme, že tu je islamofobná nálada aj v Európe. Preto musia prijať všetky úrody na svete také kroky, aby sme presvedčili barmskú vládu, aby dodržiavali práva rohingskej menšiny, že to je pre nich lepšie, ako porušovať tieto práva. Ďakujem pekne a teraz stane minútu ďalší rečník, vážená pani predsednička. Pred rokom sme sa v tomto parlamente vyjadrovali k situácii Rohingov, predovšetkým pokiaľ ide o Birmu. Je našou úlohou vyjadrovať sa k tejto situácii, týka sa to zhruba milión ľudí a 100 tisíc ľudí je v táboroch. Predstaviteľ OSN navštívil Birmaniu a nezaznamenal nejaký pokrok, pokiaľ ide o ich zlepšenie situácie. OSN prijalo správu, kritickú správu k tejto téme, kde sa hovorí o perzekúcii a kde sú obete práve Rohingovia. V niektorých častiach sa zlepšila situácia pre nich mimo Bianmarska, ale v Birme jednoducho táto situácia nie je dobrá, pretože sa neuznáva občianstvo týchto ľudí. Musíme vytvoriť tlak na túto vládu, aby sa dodržiavali práva tejto menšiny. A chcem povedať o to, čo povedal pán Bancer, potrebujem memorandum, pokiaľ ide o otázku premiestnených ľudí medzi Thajskom a Birmou. Ďakujem pekne. A teraz nastane spontánna rozpráva. Tu máme dvoch prihlásených. Pán Pospíšil, nech sa, zač- nech sa páči. Nech sa páči, pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pani predsedkyni. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prihlásil som sa, pretože som tu už hovoril minule k tejto téme, keď sme pred pár mesiacmi kritizovali pomery, ktoré máme vo vzťahu k tejto menšine a tá situácia sa vôbec nezlepšila. Preto nadviažem na kolegov, ktorí popísali to, ako Rohingovia nemajú občianstvo, ako žijú v táboroch a nemajú lekárskú starostlivosť. Smutné je to, čo tu povedali, niektorí, že v Barme síce máme demokratickú vládu, že nositeľka Sacharovovej ceny je vlastne zodpovedná za túto súčasnú vládu, ale situácia moslimskej vlády sa nezlepšuje. Je to o to smutnejšie a preto podľa môjho názoru je na mieste, aby sme prijali uznesenie a vyzvali demokratickú vládu v Barme spolu s pani eh, Aung San Suu Kyi, aby sa situácia zlepšila, inak nemôžeme hovoriť o demokracii v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem a je tu veľký hluk. Poprosím všetkých, aby ste sa stíšili. Pán Kukan dostane slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni, pani vysoká predstaviteľka. Vítame transformáciu, ktorá sa deje v Mianmarsku. Dúfam, že tieto zmeny zlepšia situáciu všetkých občanov, ktorí žijú v tejto krajine. Týmto spôsobom sa treba pozerať aj na situáciu menšín. Rohingiovia, ktorých prenasledujú, e, toto prenasledovanie má dlhú históriu. Videli sme vlny utečencov a vnútorných presídlencov, ktorí pochádzajú práve z komunity Rohingyov. Pozorovali sme násilnosti, persekúcie, porušovania ich práv, diskrimináciu. Táto menšina je jednou z najprenasledovanejších menšín na celom svete. Vláda Mianmarska musí rešpektovať práva tých, ktorí patria do tejto menšiny, a to platí aj pre iné krajiny tohto regiónu. Susediace krajiny, ktoré majú tiež veľké množstvo rohingijských utečencov na svojich územiach. Musia zaručiť ich ochranu. Ďakujem pekne. Teraz, pán Kukan, ďakujem, že ste nám ozrejmili. Je to dlhý príbeh, je to širší kontext. Pani Mogherini, mohli by ste sa vyjadriť k týmto posledným prejavom. Prosím snemovňu, aby sa utišila. Dúfam, že si všetci posadajú a utišia sa, hovorí pani vysoká predstaviteľka Európskej komisie. Všetci, ktorí ste sa ozvali v tejto rozprave, veľmi dobre viete, že Európska únia zohráva naozaj zvláštnu úlohu v Mianmarsku. Predovšetkým máme tam medzinárodného pozorovateľa, e, napreduje tu mierový proces, utichli zbranie, je tu prímerie odnedávna, ale táto krajina stále bojuje s mnohými problémami. Je tu historická príležitosť, ktorá prišla s novou vládou. My s touto novou vládou spolupracujeme na mnohých záležitostiach, znižovanie chudoby, migrácia, ale aj e, ďalšou témou je situácia Rohingyov. Ja osobne som sa stretla, sa stretnem na ASEAN samite s prezident, predstaviteľmi Mianmarska a ďalšími lídrami tohto regiónu a toto bude ďalšia súčasť našich záväzkov Situácia v Jakchimskom štáte, Jakchajinskom štáte, kde žijú predstavitelia Rohingyov, sa zhoršuje. Na tom sa hovorilo na stretnutí ministrov zahraničných vecí. Rozvinul sa dialog medzi zvláštnym predstaviteľom EÚ pre ľudské práva Stavros Lambrinidis je tu s nami, dnes je tu prítomný. On navštívil aj Jakhainský štát a hovoril, aké opatrenia by sa mohli uplatniť v praxi, aby sa zlepšili ľudské práva. Takisto sme predložili mnohé uznesenia, e, OSN predložilo uznesenia rezolúcie, Bezpečnostná rada OSN predložila rezolúcie, ktoré sa všetky týkali týchto problémov v Mianmarsku a s Rohingyami. Ďakujem kolegyňam a kolegyni, kolegom, že spomenuli, že Európska únia nielenže bola kľúčovým politickým sprostredkovateľom tejto veci, ale aj kľúčovým darcom humanitárnej pomoci. V roku 2016 viac ako 7 miliónov eur to je 60 pomoci Miamarsku, bolo namierených na Jakajmský štát. Takisto sme rozvinuli spoluprácu, aktivity s touto komunitou, vzdelávaciu pomoc pre deti, ale pracovali sme aj na vykorenení chudoby v tejto časti sveta. Vlády, vláda Mianmarska si veľmi dobre uvedomuje vážnosť situácie a pokúšame sa zabezpečiť, aby dostali svojim záväzkom a aby sa neustále snažili zlepšovať situáciu. Aun Schan Suti sa snaží prísť s riešeniami pre celú túto komunitu, pre viaceré komunity, snaží sa pracovať pre mier, stabilitu a rozvoj oblasti. Takisto je tu proces overovania občianstva, ktorý začal na začiatku júna, kedy štát znova sa zaoberá občianstvom Rohingyov, ale táto záležitosť potrebuje trpezlivosť a čas a našu neustálu podporu. Zintenzívňujeme naše zapojenie sa do spolupráce s Mianmarskom, aby sme vyriešili situáciu v súlade so stratégiou, ktoré sme prijali na začiatku júna spoločnú komunikáciu a takisto závery rady zahraničných, ministrov zahraničných vecí spomínajú túto tému. Pripravujeme akčný plán, ktorý má odstrániť všetku diskrimináciu, presídľovanie a ktorý má viesť e, k všezahrňajúcemu rozvoju. Potrebujeme stabilitu a mier v Mianmarsku, ale bez vnútorného zmierenia sa v tejto krajine sa k tomu nedostaneme. Tento proces zmierovania, tento mierový proces je historickým procesom v Mianmarsku a musí zahrnúť všetky etnické a náboženské skupiny a Európska únia to podporuje. Ďakujem. Ďakujem vám. Pani vysoká predstaviteľka Európskej komisie, chcem sa vám ospravedlniť. Ja som nedokázala utíšiť snemovňu. Myslím si, že by sme mali trénovať, ako prísť do miestnosti v tichosti. My, poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, máme tu sedem uznesení, sedem návrhov na uznesenie, ktoré boli predložené. K týmto je rozpráva.